vyhlásenie komisie. Pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, ja si uvedomujem význam, ktorý mnohí pripisujete budúcnosti programu potraviny pre najodkázanejších. Ja viem, že sociálna dimenzia je veľmi dôležitá v obdobiach krízy, neistoty a ťažkého života. Tak ako je to práve v súčasnosti. Nezamestnaní, odkázaní, sociálne vylúčení očakávajú, aby Európa preukázala solidaritu. Samozrejme, najdôležitejším nástrojom EÚ na podporu zamestnanosti bude silný Európsky sociálny fond. No a preto komisia navrhuje na to minimálny rozpočet, e, ktorý bude tvoriť minimálne 25 kohoznej politiky a pridelíte 20 členskému štátu na opatrenie na členským štátom na opatrenia sociálnej politiky. Tiež chceme posilniť Európsky fond na prispôsobenie globalizácii ako dôkaz jasnej solidarity za nezamestnanými v mimoriadne závažných a komplikovaných podmienkach. No však program Komisie na pomoc najodkázanejším ľuďom v Európe by mal byť súčasťou týchto snách. A skutočnosť je ale taká, že v našej spoločnosti budú vždy ľudia, ktorí potrebujú podobný program, no a preto návrh komisie viacročného finančného rámca obsahuje rozpočet na potravinovú pomoc a to v kapitole 1, ktorý sa lepšie zhoduje s stratégiou Európy na boj proti chudobe a to najlepšie vyrieši právne problémy, ktoré boli ktoré vznikli v súvislosti so súčasným systémom. Ako viete, diskusie medzi členskými štátmi o právnom základe súčasného programu má problémy pri dosahovaní dohody o finančnej pomoci EÚ. Komisia samozrejme si to uvedomuje, ale nebudeme sa vzdávať nášho práva iniciatívy. No až, a na záver by som ešte povedal, že rozpočet EÚ môže podporiť potravinovú pomoc v EÚ v rámci širších snách boja proti chudobe. No a komisia práve preskúmáva, kde by sa dal posilniť súčasný program v rámci, v rámci politiky koheznosti, v rámci možností finančných prostriedkov vyčlenených na túto politiku stále hľadáme účinný a realistický scenár. Dovolte mi na záver poďakovať parlamentu za užitočné príspevky našej práci a za to, že o tejto téme začal intenzívne diskutovať. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostávajú teraz predstaviteľe politických skupín. A ako prvý za EPP pán Sikiersky. Ďakujem veľmi pekne. No, minulý rok sme v druhom čítaní sa dohodli, že program na distribúciu potravín pre najodkázanejších 2012 no, a 2013 má pokračovať ďalej na konci teda finančnej perspektívy. V rámci debate o budúcnosti programu program bola vyjadrená podpora, viacnásobná podpora pre ďalšie trvanie tohto programu. V júli bolo prijaté uznesenie, kde sme sa dohodli na nasledovnej veci. Treba nájsť riešenie, aby program prebiehal ďalej. V ďalšom finančnom rámci 2014 až 2020 musí podpora byť založená na právnom základe, tak by mohla ďalej pokračovať a zaisťovala primeraný, primeranú mieru poskytovania potravín. To znamená, že ľudia, ktorí, ktorí život závisí od potravinovej pomoci, nebudú v dostatočnej miere aj dostávať. Ja upozorňujem, že pred našim hlasovaním 15. februára komis- odpovedal komisár Andor, komisár na naše otázky. Na otázky pani Beres z výboru pre zamestnanosti Je tam o, o budúcnosť programu v ďalšom plánovacom období. Komisár Andor odpovedal na otázky a povedal, že v ďalšom finančnom eh, rámci a finančných výhľadoch eh, bude program pre potravinovú pomoc financovaný z inej časti rozpočtu a podľa názorov komisára tento cieľ slúži tiež pri plnení stratégie Európa 2020. Komisia využíva svoje legislatívne právo a je zapojená do, do svojich prác. No už vyhlásenie komisie a e, vyhlásenie komisára z 1. decembra treba zohľadniť. Vidíme, že e, protivníci programu sa snažia nájsť kompromis na rade a myslíme, že komisia musí zohľadniť tie krajiny, ktoré nechcú pokračovať v programe. Takže hm, rokovania stále prebiehajú. Treba predložiť finančný návrh tohto programu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem vám a chcel by som vás eh, po, poprosiť o držanie rečníckého času. No a teraz za socialistov dostal slovo pani Pérez monsieur le président. Avec... Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Spoločne s kolegom De Castro z výboru Agri ako predsedníčka výboru pre sociálne záležitosti sme sa snažili znova poukázať na túto problematiku tu v pléne, uvedomujúci aj tie prvé vyhlásenia, ktoré vydala komisia 15. februára teda na čo chce komisia využiť svoj monopol iniciatívy, aby sa znova rokovalo o návrhu na financovanie tohto programu v rámci najbližšieho finančného výhľadu. Takáto iniciatíva bude plne podporená Európskym parlamentom, a to viete, ale chcem, aby ste zašli ešte ďalej, lebo si myslíme, že tento program nemôže e, byť rukojemníkom medzivládnych rokovaní o spoločnej pomorskej politike, ani nemôže do, poslednej, do posledného e, písmena e, sledovať rozhodnutia dvora auditorov. Naozaj si myslím, že tento program je prejavom solidarity. E, to znamená, že sociálny fond nemôže byť na to využívaný, pretože ide o solidaritu chudobných s bohatý, by, by, to bol, by to bola solidarita chudobný s chudobnými a malo by to byť, mala by to solidarita bohatý s chudobnými. takže chcem upozorniť na jednu vec, pán predseda. Európsky parlament podporuje nie makroekonomickú kondicionalitu, v tom vás nepodporíme v takejto podmodenosti, ale podporujeme koncentráciu tematickú, sústredenie sa na tém. V rámci stratégie Európa 2020 e, existuje cieľ bojovať proti sociálnej exklúzii a chudobe, čiže naozaj by to malo byť financované z rozpočtu Európskej únie. Pre tých najodkázanejších naozaj chceme, aby ste e, presvedčili aj členské štáty, tie, ktoré to nechcú. Takže ich presvedčte, využite tento svoj monopol iniciatívy, aby sa naozaj pohli. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom to bude pani Harkin. V mene Alde, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela povedať, že vítam návrh komisie o prechodných opatreniach, aby pomoc, potravinová pomoc najodkázanejším v Európskej únii mohla pokračovať. Momentálne sa poskytuje takáto pomoc 13 miliónom osôb v 19 členských štátoch, ktorí teda sú vystavení chudobe aspoň teda vidíme, že boj proti chudobe naozaj má význam a obrovské rozmery. Sú tam obrovské výzvy pred nami. Poskytovanie potravinovej pomoci nie je samozrejme postačujúce e, na e, odstanenie chudoby, ale je to súčasť takého puzzle a pre tých, ktorí naozaj e, túto pomoc využívajú, je to nevyhnutná vec tí, ktorí väčšinou sú vystavení chudobe, tak e, títo očakávajú určitú solidaritu od Európskej únie a ja som si vypočula pozitívne veci o Európskom fonde lebo sa globalizácii, ale bohužiaľ mnohé členské štáty nie sú toho istého názoru. Osem členských štátov hlasovalo, alebo teda tvrdí, že by sme e, tento e, fond mali skrátiť, takže Komisia to podporuje, parlament to podporuje, aby tento fond existoval, ale v rade iste takáto úroveň podpory nie je daná. Tento program, o ktorom tu dnes hovoríme, tento tiež má určité problémy v rade. A toto nastavuje širšiu otázku, e, otázku budúcnosti sociálnej politiky. Vieme, že jednou z priorít strategie Európa 2020 je znížiť chudobu a dúfajme, že komisia podporí parlament v tejto snahe. Iste viete, pán komisár, že e, táto snemovňa vás e, pri tomto programe iste podporí. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz vystúpi v mene zelených pani Cornelisen. Minútu a pol máte, nech sa páči. Pán predseda. Podarilo sa nám zabezpečiť, že potravinový program nezastavil pre tých 18 e, miliónov Európanov, ktorí na ňom závisia, že bude pokračovať e, tento rok ako aj budúci rok. A my teraz naozaj e, sa musíme snažiť poskytnúť istotu e, tým potravinovým bankám, že to bude pokračovať aj potom. Mali by sme im e, sprostredkovať víziu, že aj po 2014 bude pokračovať tento program, aby sa nestalo, že ho zrušíme a stane sa to veľmi zo dňa na deň, aby mohli sa tie potravinové banky pripraviť na všetky, všetky možné scenáre. Ja dúfam, že Európsky parlament podporí určité pokračo- pokračovanie v takej či inej forme tejto distribúcie potravín. Ale obávam sa, že rada to bude blokovať. Ja viem, že niektoré štáty dokonca by boli ochotné ísť s tým na súd. Komisia e, môže potvrdiť, že ten program, pán Žeta súhlas rady e, bude pokračovať po období dvoch rokov e, za určitých podmienok a že potom ten program bude ukončený. A je tu nejaká možnosť, prosím, komisia obísť túto blokádu v rade, alebo e, chcete napríklad navrhnúť niečo iné v koheznej politike, až budete dúfať, že to prejde. No, neviem, tým potravinovým bankám to neprospeje takáto neistota a myslím, že by to bolo na prospech tých najodkázanejších, keby sme im povedali, e, či tá potrebná pomoc bude pokračovať alebo nie, a ak nie, aby mali teda možnosť sa prispôsobiť do budúcna. Ďakujem pekne a teraz e, budeme pokračovať ďalšou rečničkou, ktorou je pani Cimer v mene GUE NGL. Nech sa páči, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, pán komisár, ak som to správne pochopila, dnes ste povedali áno, komisia bojuje za pokračovanie distribúcie potravín pre najodkazanejšie osoby v Európskej únii. Komisia urobí všetko preto, aby v blízkom čase boli na stole konkrétne predstavy o tom po A, kde ten program bude umiestnený a po B, eh, ako sa bude financovať. Ja to považujem za veľmi dôležité a myslím si, že spoločne nesiem odpovednosť za to, aby tento program naozaj sa stal realitou. Nie preto, lebo to považujem za riešenie poslednej inštancie, ale preto, lebo je to podľa mňa signál, signál toho, že máme pochopenie, že vnímame solidaritu s tými najchudobnejšími, najodkázanejšími, ktorí sa žiaľ nemohli zúčastniť toho pozitívneho regionálneho vývoja a ktorí e, boli e, prvými obeťami toho, ako sa Európska e, únia postavila ku kríze, ako proti nej zakročila. Je to Grécko, Španielsko, ďalšie krajiny, takže musíme naozaj teraz kompenzovať tie kroky, ktoré často idú práve na úkor tých najchudobnejších. Je naozaj potrebné, aby sme pokiaľ ide o tých 18 miliónov osôb v EÚ, ktoré teraz sú závislé od distribúcie potravín, aby sme teda naozaj ukázali, že chceme, aby boj proti chudobe bol jednou z našich priorít. Tento signál sme zatiaľ nevyslali a preto si myslím, že toto je rozhodujúca vec a chceme ďalej napredovať a chceme získať pre Európsku úniu dôveru občanov. Takže naozaj je to Európska únia, Solidarity, sociálna Európska únia. Takže môžete počítať s našou podporou, ale milé kolegyne, milí kolegovia, my musíme urobiť niečo preto, aby tie vlády, ktoré to zatiaľ blokujú, aby zmenili stanovisko. Takže to je naša povinnosť. Ďakujem.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 životné náklady spôsobujú, že čoraz viac ľudí je odkazaných na pomoc. Pokiaľ ide o sumu tejto pomoci, e, bolo to 113 miliónov eur a táto schéma ponúkla tým najodkazanejším osobám Európskej únie dostať sa k potravinám. Okolo 43 miliónov ľudí v EÚ sú vystavené riziku chudoby a nemôžu e, získavať pravidelný prísom potravín tejto súvislosti zohrávajú veľkú úlohu mimovládne organizácii pri distribúcii potravinového programu. Preto je potrebné zvýšiť aj financovanie v tejto oblasti. Okrem toho sa zvyšujú aj náklady na vykurovanie aj v mojej krajine Litve a to všetko v kombinácii s nedostatkom potravín ešte zhoršuje situáciu vystav- ľudí vystavených chudobe. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Morvajza, nezaradený. Ďakujem veľmi pekne. Treba povedať, že programy potravinovej pomoci nepomáhajú len chudobným ľuďom, ktorí konkrétne dostávajú, dostávajú podporu, ale aj tým podnikom, ktoré dostávajú v rámci verejného obstarávania obrovské čiastky. A tiež nie je zanedbateľné, aké sú to podniky. Ja by som chcela poslancov poprosiť, aby sa najskôr obzreli u seba doma Aké podniky dostávajú tieto peniaze? Výsledky sú šokujúce. Maďarsko dostalo ako potravinovú pomoc 4 miliardy eur alebo forintov, no a tie najväčšie podniky dostali tieto peniaze a nie malé a stredné podniky. 660 miliónov eh, forintov dostal jeden z najväčších podnikov v Maďarsku, no a tieto Podniky sú podnikmi, ktoré boli potrestané kvôli zneužívaniu monopolného postavenia. Slovne neustále podporujeme malé a stredné podniky a namiesto toho štátne peniaze alebo verejné prostriedky dostávajú tie najväčšie podniky. Takže by bolo lepšie, aby malé a stredné podniky v žiadnej štáte EÚ nemali pocit, že nestoja alebo nepodporujú nejaký konkrétny režim, tak e, budú stratoví. Takýto pocit majú teraz e, podniky v Maďarsku, ktoré nedostávajú žiadnu podporu, a pretože nie sú spriaznené s vládnou stranou. Ďakujem pekne. No a teraz e, dostávajú slovo jednotliví rečníci. Pán Silvestri na po minúty. Ďakujem, pán predseda. Mnohí ľudia v Európe závisia od tohto programu. Existuje 43 miliónov osôb v Európe, ktorým hrozí e, chudoba. A chcel by som sa poďakovať tým, ktorí sa touto otázkou zaoberajú vo výborov, výboroch, ale e, pokiaľ ide o návrh komisie na, týkajúci sa prechodné povahy tohto systému. My si myslíme, že ho treba odmietnúť, pretože je potrebné dosiahnuť dohodu, na základe ktorej by e, Rada 13. a 14. decembra rozhodla. My to musíme e, zamietnúť a budeme musieť pracovať na reaktivácii tohto programu, pretože vo viacročnom finančnom rámci existuje rezerva vo výške 2,5 milióna na programy do roku 2020 a sem patrí aj potravinová pomoc. Komisia by mohla pokojne plniť záväzky vyplývajúce z finančného výhľadu a mohli by pokračovať v uplatňovaní tohto opatrenia. Príliš veľa ľudí v Európe závisí od tohto programu a táto pomoc je veľmi potrebná. Európa sa nemôže vyrovnávať s touto krízou, takže bude e, zvyšovať danie a bude e, peniaze potom rozdielovať na naspäť e, členským štátom s tým, že by e, nepomohla chudobným. My budeme bojovať za to, aby tento program bol predlžený aj po roku 2020. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Di Castro. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia, veľmi ma teší, že sa nám podarilo dosiahnuť tento výsledok to znamená predlženie programu distribúcie chudobným za, po roku 2013. To všetko je e, aj vďaka úsiliu parlamentu. Chceme, aby komisia tejto snemovni jasne povedala, že bude tento program pokračovať aj v roku 2013 a keď 6, 6. E, decembra komisia vyhlásila, že niektoré členské štáty sú proti tomuto programu, napriek tomu by nemala s touto iniciatívou prestať, pretože je zakotvená v zmluve. Je potrebné, aby sme e, vychádzali z skutočného odhodlania Európskeho parlamentu a prevažnej väčšiny jeho členov a záujem o pokračovanie tohto programu. Preto e, berieme na vedomie vyhlásenie komisie ktoré práve odznelo. Je potrebné, aby Európska únia rozdala 440 440 tisíc kil e, potravín chudobným ľuďom. Žiaľ, mnohí z nich sú deti, čiže my nemôžeme pripustiť, že by sa táto iniciatíva zrušila na politickej úrovni. Vzhľadom na celosvetové výzvy, rôzne potravinové krízy a ich dosah na chudobných ľudí je potrebné zabezpečiť, aby program pokračoval aj po roku 2013 vzhľadom na jeho dôležitosť. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Lyon eh, Minúta a pol. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Tento program bol vytvorený v čase, keď v Európe eh, existovali veľké nadmerné zásoby. Teraz to už nie je, pretože tieto nadzásoby sa použili na distribúciu chudobným. Eh, my potrebujeme, aby sa preto našiel nejaký iný spôsob. Ehm, moja skupina sa domnieva, že členské štáty sú najkompetentnejšie na to, aby našli spôsoby, ako pomáhať chudobným ľuďom a tento názor zdieľajú aj niektorí členovia rady. Ale vzhľadom na to, že väčšina poslancov po podporuje, aby sa tento program realizoval na úrovni EÚ. Ja navrhujem, podporujem návrh komisie, aby sa Európsky sociálny fond využil ako právny základ na financovanie tohto významného programu. Takáto je potrebné podporiť aj národnú flexibilitu národných štátov s tým, aby našli sami spôsoby na podporu najchudobnejších. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečnička je pani Delina 1,5 minúty. Mike, please, Mike. C'est bon là <laughs> Monsieur le commissaire, Pán komisár, e, tento návrh všeobecného nariadenia e, znamená, že Európska únia má 2,7 milióna eur na potravinovú pomoc do roku twenty A to aj napriek e, opozícii menšiny členských štátov. Je to odvážna voľba zo strany komisie a podporuje to aj Európsky parlament. Žiaľ, čoraz viac našich občanov je odkázaných na pomoc potravinových bank všade vo svete vzhľadom na e, zväčšujúcu sa potravinovú krízu. Preto e, dnes sa e, rozpočet 2,5 miliardy eur na potravinovú pomoc do roku 2010 má znižiť, ale e, nevieme nič e, o úmysloch komisie, pokiaľ ide o budúce programy. Pokiaľ sa budú tieto programy realizovať v rámci sociálneho fondu, bude veľmi ťažké pokračovať v nákupe potravín na poľnohospodárskom trhu na ich distribúciu e, pre najchudobnejších. Teda nie je ešte e, určené riešenie a potravinové banky sa ocitajú v rovnakej nepríjemnej situácii. Čo s tým treba urobiť? Podľa mňa by bolo potrebné e, tento rozpočet na tento program e, zabezpečiť tak, aby bolo možné si zaobstarať potraviny za dostupnú cenu Dobre, ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán... Ďakujem pekne, pán komisár. Mňa mrzí, že tu nemáme žiadne konkrétne návrhy, nič presné. V tom, čo ste povedali, cítime, že bude to fungovať v rámci sociálneho fondu bez navýšenia týchto prostriedkov. No a keď sa pozriete na 2,5 miliardy eur, keď to bude v viacročnom programe pre tento sektor, čo to bude znamenať? Či už chceme alebo nebude to znamenať eh, znižovanie tej sumy o 100 miliónov eur? čo bude venované na potravinovú pomoc. Takže v takýchto podmienkach nemôžeme akceptovať takúto situáciu. Ja vám teda navrhujem, aby sme spoločne, komisia a parlament, e, možno by tomu výbor EMPL, e, že spoločne príjmeme iniciatívu, nejaké vypočutie, poznaznutie s organizáciami Solidarity v Európe, aby sme naozaj vyhodnotili reálne potreby, aby sme to vyčíslili, aby sme spoločne hľadali nejaký návrh, aby sme mohli debatovať o všetkých e, právnych modalitách. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo má pani Morin Šartier. Na... Ďakujem, <clears throat> pán predseda, vážený pán komisár. Dobre som si vypočula vaše vystúpenie. Navrhujete, aby tento program potravinovej pomoci pre najodkázanejších sa financoval z Európskeho sociálneho fondu. Chcela by som vám pripomenúť, že Európsky sociálny fond, pokiaľ ide o jeho väčšinu, je určený na začleňovanie osôb do pracovného života. To je nevyhnutné opatrenie pre sociálnu integráciu. Sociálna integrácia neexistuje bez integrácie do práce a preto si myslím, že by sme mali pokračovať v tom našom veľmi obozretnom prístupe k tejto integrácii, pokiaľ ide o potravinový program pre najodkazenejších. Tie sumy, ktoré boli doteraz eh, vyčlenené, to znamená 500 miliónov eur ročne by sa mali e, využiť tak, aby tento program vydržal až do roku 2020. Je potrebné, aby ste presvedčili krajiny, ktoré nie sú tomu naklonené dnes, ale my e, neveríme, že by bolo potrebné použiť e, podmienenosť. Myslím si, že tento program potrebujeme a chceme ho obhajovať a vy máte skutočne veľkú zodpovednosť za to, aby ste zabezpečili jeho pokračovanie. Ďakujem. Kto? Merci, monsieur le président. Vážený pán predseda, my sme viackrát e, opakovali na tomto mieste e, vrátanie e, diskusí o chudobe, že pokiaľ nevyšleme signály solidarity našim občanom, tak potom sa prehlbí dôvera voči európskym programom. všetci vieme, že existuje blokujúca menšina v rade voči takýmto iniciatívam. Nie Vzťahuje sa to iba na e, potravinový program, vzťahuje sa to aj na program podpory globalizácie. Ak chceme zachrániť tento dôležitý program, tak je dôležité, aby program Solidarity pokračoval aj napriek názoru rady. Je to v záujme európskeho obyvateľstva. Nemôžeme vymeškať túto príležitosť a nesmieme zaváhať, pretože to e, dlhujeme e, E, našim ľuďom a musíme e, prekonať programy alebo odpor a blokovanie socialistických vlád Nemecka a Francúzska. Ďakujem pekne. Teraz e, Hojsling, pán Hojsling na jednu minútu. Áno, ja si myslím, že všet, vo všetkých politických skupinách sa zhodneme na jednej veci a myslím, že tým presvedčíme aj krajiny, ktoré boli doteraz proti programu. Je našou úlohou samozrejme v rámci Solidarity s 18 miliónmi v tomto programe pokračovať, ale musí to byť na eh, novom základe, to je jasné, pretože tie prebytky európskej polnohospodárskej politiky už neexistujú a preto treba nájsť nový právny základ, ako aj zohľadom na rozsudky súdov, zabezpečíme nové prerozdelenie. Myslím, že treba posilniť regionálne iniciatívy, tak tie, ktoré potraviny odozdávajú, ako aj tie, ktoré to prerozdeľujú. Treba vytvoriť istotu a bezpečnosť. Nemôžeme zachraňovať dva roky nejaký fond a teraz za dva roky o tom hovoríme a nevieme, ako, ako ďalej. Tí, ktorí sú na to odkázaní, potrebujú istotu, bezpečnosť a to prostredníctvom dlhodobého programu. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostáva teraz pani Zuber na jednu minútu. Ďakujem, predseda. Súčasná sociálna situácia je nepriateľná. 43,3% viac ako 15 miliónov obyvateľov žijú ohrozených chudobou. Dokonca aj zamestnaní žijú v hrozbe chudoby podľa Eurostatu. Vidíme to riziko v súvislosti s zle platenými pracovnými miestami s nízkou kvalifikáciou. Rozpočtová konsolidácia, ktorú, ktorá bola prijatá v parlamente, situáciu ešte zhorší. Je priateľné v týchto časi, ťažkých časoch prišli zamestnaní a pracovníci aspoň o túto malú istotu. Samozrejme, bolo by lepšie, e, keby sme mali viac ako tých navrhovaných 500 miliónov, ale tie musia byť v každom prípade udržané. Ďakujem veľmi pekne. Na 1,5 minúty teraz dostala slova pani Hans Garcia. Ďakujem pekne, predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia vďaka pomoci Európskej únie mohla byť poskytnutá potravinová pomoc, ktorá musí v budúcnosti ale pokračovať s podporou parlamentu. Jedna zo základných myšlienok európskej integrácie je práve, práve európska solidarita. Toto je dôležitý nástroj na dosávanie tohto cieľa. Počas súčasnej krízy trpia obyvateľi Európy a 80 miliónov ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby a 43 miliónov, e, ktorí si musia dva razy rozmyslieť predtým, než napríklad dvakrát týždenne príjmajú nejakú formu proteínov. ešte máme rozpočet Európskej únie a k tomu patrí aj príspevok spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ako poslanci a poslanky netreba podporiť všetky aktivity, aby pokračovala polno, potravinová pomoc, Počas celého časového rámca viacročného finančného programu potrebujeme dohodu na rade a musíme sa snažiť prekonať egoizmus a záujme európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Sarbu. 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá po medziinstitucionálnych rokovaniach, zaistila, že program potravinovej pomoci bude mať rovnakú mieru financovania do roku 2013. Bohužiaľ, niektoré členské štáty eh, boli za úplnú elimináciu tohto programu. Viac ako 18 miliónov občanov dostáva potraviny pomocou tohto programu. No a viac ako 18 miliónov ľudí žije pod hranicou chudoby. No ešte hladomor a chudoba existujú stále v Európskej únii a e, kríza to len prehlbila. Čísla, ktoré som práve spomenula, hovoria o tom, že aj v budúcnosti bude, budú takéto programy nevyhnutné. Bolo mi nehumánne zrušiť tieto programy v čase a v časoch, e, ktoré sa neustále zhoršujú. Tento program budeme potrebovať aj po roku 2013. Mal by ostať európskym programom ktoré budú mať rovnakú mieru financovania ako teraz. No a preto vyzývam komisiu, aby našla nejaký spôsob a miesto pre tento program v budúcom v budúcom rozpočtovom rámci, ale odmietam kofinancovanie štátne. Rokovania prebiehajú, ale téma programu potravinovej pomoci ešte nebola verejne riešená. Netreb, nesmieme to ignorovať. Ďakujem veľmi pekne. No a posledným rečníkom na zozname rečníkov je pani Patrao Neves. Nech sa páči, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ja by som chcela poďakovať komisii, že sa teraz podarilo zabezpečiť rozpočet pre tých najodkázanejších. V takejto hlbokej hospodárskej kríze, zatiaľ čo Európska únia mobilizuje veľa prostriedkov na zahraničné politické ciele, môžeme si vôbec predstaviť, že tých 500 miliónov eh, by sa nenašlo, ale to je len obmedzená pomoc. Po ukončení programu ešte stále nie je zaistené, že bude pokračovať aj po roku 2013. Členské štáty tvrdia, že potravinové banky musia zaisťovať aj členské štáty. Takže treba sa zamyslieť, či náhodou naozaj hospodársky, politický a sociálny priestor nepatrí nám všetkým a že eh, by sme mali byť k sebe solidárnejší. Ďakujem pekne. No a v rámci spontánnej časti našej rozpravy dám slovo piatim ako, poslancom ako prvý, je pán Diaz de Mera. Pán predseda, je jasné, že do budúcnosti potrebujeme komplexné riešenie, a tak aby prežili aj tí najslabší. Ide o slabých tých najchudobnejších je to 13 miliónov ľudí, ktorí v 19 štátoch žijú v chudobe. 30 miliónov eh, je podvýživených, eh, a ďalšie milióny, ktoré nemajú zaistené, zaistenú potravinovú pomoc. Takže treba spolupracovať, aby sme pokračovali v tomto programe aj po roku 2013. Táto diskusia musí, musí byť v rámci diskusie o viacračnom finančnom rámci, ako aj poľnohospodárskej politike, aby sme prekonali právne problémy. Máme veľké problémy aj na rade, ale aj kvôli tomu treba sa teraz mimoriadne snažiť, aby sme podporili všetkých, ktorí eh, postihla kríza. Deti, nezamestnaní, starší spoluobčania, eh, milióny občanov žijú momentálne pod hranicou chudoby. Angažovanosť komisie je veľmi dôležitá. V parlamente, pán predseda, eh, sme sa všetci na tom zhodli. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Iriguek na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne komisii. Nuž, my sa musíme venovať príčine, a totiž je súčasný neoliberálny model, ktorý používa množstvo e, štátov. Ich stratégia spočíva na rozpočtových eh, úpravách, ale nepodporuje sa tým rast ani zamestnanosť. Je to nerovnováha medzi štátnou a, štátnou a súkromnou sférou a viedlo to k tomu, že mnohí spoluobčania eh, sú v tom začarovanom kruhu chudoby a sociálneho vyčlenenia. 130 miliónov Európanov je ohrozených, eh, ohrozených chudobou a sociálnou exklúziou. Solidarita je zásada Európskej únie a to znamená, že v oblasti hospodárstva potrebujeme politiku tak, aby sme bojovali proti sociálnej exklúzii a chudobe. Európa slúži občanom a preto musí nájsť východisko z krízy a len tak opätovne dokážeme obnoviť naše dôveryhodnosti. To znamená, tento program musí pokračovať. Ďakujem pekne. A teraz pán Kelly ako ďalší. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme o tejto otázke naozaj hovorili, hlavne keďže nás poznajú, že pomáhame všetkým celosvetovo, pokiaľ ide o potraviny Zároveň je však potrebné uvedomiť si, že je tu mnoho občanov odkázaných na našu pomoc. Sú to osoby, ktoré žijú v chudobe a sociálnej exklúzii. Takže musíme sa naozaj pokúsiť im pomôcť. Toto je naša zodpovednosť, aby tento program pokračoval. A to nie len tento rok alebo rok budúci, ale až do roku 2020 aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si e, stanovili v oblasti boja proti chudobe. Takže aby to pokračovalo e, do roku 2020 a dokonca aj neskôr. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Guerres. Nech sa páči, máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár. Morálna veľkosť spoločnosti sa nemeria HDP, ale meria sa na základe vzdelávania pre deti, na základe zdravotnej starostlivosti pre všetkých členov spoločnosti a ochrana pre tých najodkázanejších. A tento program možno vyzerá skromne, ale toto je len dojem, ktorý vzbudzuje. Ide naozaj o to, ako nás budú vnímať e, z etického hľadiska. Európska únia to nie je iba hospodársky projekt, je to projekt spolupráce a solidarity, hlavne s tými najodkázanejšími. 43 miliónov Európanov nás potrebujú. a nemôže tento program závisieť od toho, či máme alebo nemáme vyhovujúci právny základ. My už nemôžeme teraz ďalej hovoriť o procedurálnych otázkach. Ja komisiu podporujem v jej plánoch, pretože ten etický, etický význam tohto programu je naozaj veľmi veľký. Ďakujem veľmi pekne a ak som vaše meno nevyslovil celkom správne, prepačte mi to prosím. A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 predlog Európskej komisie da nadaljujemo z... Ďakujem pekne. Nuž, návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o distribúciu potravín tým najodkázanejším, v roku 2008 prišla kríza, no a teraz sú to už 4 roky, a čo sa situácia v členských štátoch neustále zhoršuje. Tých odkázaných je eh, čoraz viacej a mm, veľa ľudí je vystavený riziku upadnutia do chudoby. Takže naozaj musíme uplatniť opatrenia na obnovenie hospodárstva, to je jasné, ale prosím, nezabudajme pritom na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. U nás v Slovensku máme v niektorých regiónoch eh, situáciu až takú zlú, že charitatívne organizácie už prerušili poskytovanie potravín, lebo nemajú prostriedky. Takéto opatrenia komisie sú samozrejme veľmi vítané. Táto pomoc musí pokračovať. Ďakujem pekne, pán komisár. Keby ste boli takí milí a uzavreli rozprávu v mene komisie, nech sa páči. You, uh, Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, prvom rade by som chcel uvítať podporu Európskeho parlamentu pre tento program. Ako viete, 2,5 miliardy eur sa navrhuje na budúci viacročný finančný rámec. Tento návrh predložila komisia, využila pritom svoje právo iniciatívy. Súhlasím s tým, že potravinová pomoc je súčasťou nášho širšieho úsilia o boj proti chudobe v spoločnosti. A je pravdepodobné, že bude akceptovaná len vtedy, keď bude súčasťou eh, súdržných eh, nástrojov na podporu sociálnej inklúzie, predovšetkým eh, z financovaných predovšetkým z Európskeho sociálneho fondu. Ak mám odpovedať pani Korolis a viacerým ďalším poslancom, môžem povedať len toľko, že my skutočne Chceme bojovať za to, aby potravinová pomoc pokračovala aj v budúcnosti, tak ako sme to navrhli. Uvedomujeme si však, že buď nejaká dohoda, teda buď súhlas alebo definitívne zamietnutie bude potrebné urobiť čo najskôr tak, aby mohla potravinová, aby potravinové banky ako aj charitatívne organizácie mohli svoju činnosť primerane prispôsobiť. Keď sa pýtate e, na e, budúcnosť tohto programu, odpovedáme takto. V súčasnosti máme e, dohodnuté presné ciele, pokiaľ ide o zamestnanosť a boj proti chudobe. Európska únia jednoducho nemôže ignorovať skutočnosť, že vyše 43 miliónov Európanov si nemôže dovoliť jedlo bielkovín e, viac než e, raz za dva dní a e, takisto milióny detí hľadujú, pretože ich rodičia, rodičia sú príliš chudobní. Európsku solidaritu nemožno vnímať len ako ideál, ale skutočne je to morálny imperatív. Ďakujem. Ďakujem. Týmto rozpravu zatváram.